na komisiu o nedostatočnej výžive detí v rozvojových krajinách. Dávam slovo pani Linde McKeven, autorke tejto ústnej otázky. Ďakujem, pán predseda. Rozové ciele e, tisícročia stanovujú ako jasný cieľ taktiež odstránenie extrémnej chudoby a hladu a taktiež zníženie umrtnosti detí. Keď sa pozráme na pokrok tejto oblasti, e, isté, že dosiahli sme istý pokrok, ale napriek tomu mnoho detí stále zomiera alebo trpí pod výživou a ich počet je nepriateľne vysoký e, táto otázka sa snaží poukázať na prioritu tejto témy, aby si uvedomila aj komisia v našom kolektívnom konaní stanoviť ďalší rámec e, rozvoja po roku 2015. Podvýživa e, predstavuje obrovskú výzvu rozvoja. Podľa VHO je podvýživa najvýznamnejším prispievateľom k umrtnosti detí, pričom až 35 Um, chorobnosti detí uh, vo veku do 5 rokov je spôsobených práve pod výživou. Taktiež uh, to spôsobuje začarovaný kruh chudoby, to môže znižovať produktivitu a taktiež znižiť mieru sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Preto boj proti podvýžive detí a taktiež uh, stanovenie jednotného prístupu k výživnej strave je jedným z cieľov tejto agendy. V útorok sme hlasovali o tejto téme a domnievame sa, že je veľmi dôležitá. V návrhu dokumentu pracovnej skupiny OSN cieľ 2 navrhovaných cieľov je e, spojený s konkrétnym číslom a do roku 2030 chce e, znížiť mieru chudoby a do roku 2025 chce e, taktiež dosiahnuť medzinárodnú dohodu o spomalenom raste a podvyživé deti. Zatiaľ, čo zhromaždenie VHO podporuje tento globálny cieľ 40-percentného znižovania zniženia spomaleného rastu u detí do roku 2025, znamená to, že počet detí s pomaleným rastom sa zníži o 70 miliónov do roku 2025. V správe z útorka náš parlament hlasoval veľkou väčšinou, podporil tento cieľ a zachádza ešte ďalej, pričom žiada o to, aby tento cieľ nulového hladu e, naozaj bol splnený do roku 2025, taktiež volá po udržateľnej forme poľnospodárstva, ako aj poukazuje na špecifické potreby žien ako polnospodárok. Toto sú kľúčové témy v boji proti podvyžive detí. Teda my žiadame komisiu dnes ráno, aby tomu venovala pozornosť, pretože potrebujeme konkrétny akčný plán o tom, ako Európska únia môže prispieť k e, dosiahnutiu cieľov znižovania podvýživy detí a taktiež môžeme spolupracovať s medzinárodnými partnermi v tejto oblasti. E, chápem, že komisia už pracuje na akčnom pláne o výžive. A chcem sa opýtať komisie, či by nám mohla k tomu povedať niečo bližšie, čo presne sa deje v tejto súvislosti a kedy môžeme očakávať niečo konkrétnejšie. A taktiež, ako môže komisia zabezpečiť koordináciu medzi jednotlivými politickými oblastiami aj medzinárodnými partnermi, aby sa celý tento proces urýchlil, aby sa zabezpečilo na splnenie tohto cieľa zníženie a zastavenie podvyživy detí je možné, ale podobne ako ostatné politiky rozvoja vyžaduje si to dostatočné zdroje, i koordináciu, ako aj politickú vôľu. Tento týždeň sme absolvovali rozpravu pri príležitosti 25. výročia dohovoru o právach dieťaťa, pričom boj proti podvýžive v najbližších 15 až 20 rokoch by výrazne prispel k tomu, aby každé dieťa malo dodržané svoje základné práva a na základe toho malo možnosť viesť eh, slušný život. Ďakujeme. Ďalej v mene komisie vystúpi pán komisár Stylianides. Vážení poslanci, v mene pána komisára Mimicu, tu pred vás dnes predstupujem. Chcel by som sa poďakovať pani Mikaven za jej veľmi relevantnú otázku. Pripomína nám, že podvýživa nie je len oblasťou, ktorá predstavuje ľudskú tragédiu, ale aj hospodárskou témou, ktorá môže byť prekážkou udržateľného rozvoja. Dovolte mi zdôrazniť, že komisia sa snaží intenzívne zlepšiť aktuálnu situáciu od obdobia spred niekoľkých rokov Európska únia naozaj e, sa už etablovala ako kľúčový aktér v tejto oblasti boja proti podvýžive a taktiež e, stanovila túto tému ako jednu zo svojich priorít v oznámení, ktorý nesie názov Podpora boja proti podvyžive detí a matiek v politickom rámci EÚ. Komisia stanovuje stratégiu o e, výžive detí s konkrétnymi dvoma cieľmi. Jednak zníženie miery odpadu a taktiež zniženie miery spomaleného rastu u detí do veku 5 rokov. Okrem toho komisia vyvinula dva akčné plány. Jeden sa týka podvýživy naliehavých eh, situáciách a taktiež sa zameriava na zníženie míry odpadov. A mm, druhý akčný plán sa týka toho, ako komisia chce presne uplatňovať v praxi sumu 3,5 eh, milióna eur na to, aby sa znížil počet detí so spomenutým rastom vo veku do 5 rokov o 7 miliónov. Tieto akčné plány nie sú spojené eh, s plánom strednodobej revízie. E, je tu však snaha sledovať vývoj dostupnosti e, zdrojov a taktiež e, možné revízie krokov a to je dôležitý horizontálny pilier nášho akčného plánu boja proti podvýžive. Uvedomujeme si, že konkrétne kroky zamerané na výživu, ktoré sa týkajú akútnych príčin podvýživy nebudú dostatočné, je potrebné zamerať sa na skutočné a okamžité príčiny podvýživy. Preto otázky výživy musia byť zapracované aj do iných eh, príslušných sektorov, ako napríklad do polnospodárstva, vzdelávania, vodného hospodárstva, ako aj eh, ďalších oblastí, ktoré súvisia s výživou. A to je jeden z dôvodov, prečo komisia vyčlenila 3,1 miliardy eur na všetky zásahy súvisiace s výživou, konkrétne v sektore polnospodárstva najmä. Žiaľ, nemáme dostatočné poznatky o účinnosti týchto konkrétnych krokov v oblasti výživy, aby sme riešili eh, tieto problémy. Komisia chce podporovať eh, taktiež eh, preskúmanie účinnosti a efektivnosti týchto krokov. A na základe tohto skúmania potom komisia rozhodne v rámci strednodobej revízie v roku 2017, či sa rozhodne presmerovať niektoré finančné prostriedky do iných efektívnejších sektorov, aby sa splnili stanovené ciele do roku 2025. Vzhľadom na výzvy, ktoré pred nami stoja, komisia nemôže pracovať samostatne. Komisia chce naďalej upriamovať pozornosť na otázky podvýživy na medzinárodných fórach, ako napríklad v rámci hnutia a zavraného na boj proti podvýžive, ktorému sa už pridalo 54 krajín v rámci výboru o potravinovej bezpečnosti na svetovej úrovni, ďalej po druhé komisia chce taktiež posilniť strategické partnerstvo s oddelenie BHO pre podvýživu a taktiež chce využiť aj medzinárodnú konferenciu na túto tému, aby využila dynamiku tejto oblasti a ďalej po tretie na úrovni jednotlivých štátov komisia uplatňuje zásadu efektívnosti pomoci na základe spoločného programového úsilia v rámci programového obdobia 2014-2020 a v neposlednom rade komisia chce naďalej spolupracovať s mimovládkami vo forme pravidelných informačných eh, stretnutí, ako aj rôznych iných pokynov. Na záver môžem povedať, že si plne uvedomujeme, že boj proti podvýžive, efektívny boj si bude využívať, eh, vyžadovať spojené úsilie na všetkých úrovniach. Chceme oceniť záujem Európskeho parlamentu o túto tému a chcem sa vám poďakovať za vašu neustalú podporu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz prejdeme k e, rečníkom mene politických skupín. Najskôr v mene skupiny EPP dostane slovo pani Záborská na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyňa a kolegovia

keď sú také dramatické situácie, ktoré musíme e, riešiť a ktoré vyzerajú ako e, nevyhnutné, ale sú to tragické skutočnosti, ktoré ale môžeme vyriešiť. A vieme veľmi dobre, ako by sa to dalo urobiť, vieme, aké sú nástroje, ktoré treba aplikovať, poznáme príčiny a vidíme tiež dôsledky. A e, správne povedala predrečníčka, my musíme prebrať našu zodpovednosť a keď si uvedomujeme, že to treba urobiť, tak to musíme urobiť. Potrebujeme teda tie nástroje a adekvátne opatrenia. Podvýživa e, detí e, má aj veľmi skryté e, formy, tzv. skrytý hlad. E, ktorí e, veľmi často nám prinášajú, prichádzajú e, fotky a zábery, obrázky našich medzinárodných spolupracovníkov. A to všetko, tento fenomén je negatívny pre rozvoj detí. A aj tento musíme riešiť. E, s 25. výročím vyhlásenia práv, tak by sme mali využiť túto príležitosť tak správne, ako povedala pani McEvan a Tieňovi. Toto uznesenie mali by sme vďaka ním povedať, že Európsky parlament celý sa chce postaviť z očivočí účinnejšie, presvedčivo chce dať krok vpred. Nemali by sme mať právo, ale aj skutočne záväzok, seriózny záväzok, ktorý bude merateľný, merateľný číslami, cieľmi a tak ďalej. A hlavne, aby tento záväzok bol účinný. Vieme, že nie vždy zdroje ktoré, a financie, ktoré sú určené na rozvojovú pomoc, tak sa používajú účinne. A tu si nemôžeme dovoliť niečo, stratiť. Preto potrebujeme kontrolu účinnosti. A znovu e, s väčším nasadením sa musíme tomuto venovať. Tiež je potrebné urobiť vyhodnotenie účinnosti, ako preprogramovať naše pôsobenie a preto je potrebné, aby komisia veľmi úzko spolupracovala s Európskym parlamentom. Je tu veľká vola spolupracovať. Pre tie účinnejšie opatrenia veľa sa už urobilo, povedala pani McEvan aj vy. A my môžeme byť hrdí na tieto výsledky, ale v niektorých geografických oblastiach sa tento fenomén znovu vracia kvôli ekonomickej kríze, kvôli špekuláciám s cenami potravín. Teda treba začleniť aj vašich kolegov do politiky, ktorá by mala byť horizontálnejšia, prierezovejšia, aby sme odstránili príčiny týchto fenoménov, ktoré súvisia napríklad s poľnohospodárstvom, teda robiť inú poľnohospodárskú politiku, možno finančnú politiku inú, aby sme zabranili špekulácii s potravinami. A posledná poznámka. Všetci sme videli, aká je dôležitá úloha ženy. Údaje to potvrdzujú 80 žien v rozvojových krajín, 80 eh, žien v rozvojových krajinách prispievajú k tomu, aby teda eh, v poľnohospodárstve pracujú. A musíme urobiť také politiky smerom k ženám, ktoré sú skutočne veľmi dôležitým prvkom rozvoja. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani mene ECR, pán przewodniczący, panie komisarzu. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, Včera povedal pápež v tejto snemovni, že nemôžeme súhlasiť s faktom, že milióny ľudí zomierajú od hladu, kým tony potravín sa odhadzujú. Každý deň ich my odhadzujeme z našich stolov. Podľa výskumu OSN každý rok 1,3 miliard potravín, kilogramov potravín sa jednoducho zničia a žiadne financovanie zo strany komisie na financovanie podvýživy bude úspešné, pokiaľ nezmeníme právne predpisy a praktiky, pri výrobe potravín. Prečo vôbec hovoríme o tomto všeobecnom dokumente, ak podľa zákonov Európskej únie ľudia môžu špekulovať s cenami potravín tým, že zahadzujú, odhadzujú tony potravín len preto, aby sa cena udržala na vysokej úrovni tí, ktorí potom zdieľajú potraviny s inými, sú potrestaní daňami. V tomto návrhu komisie, ktorý má vyriešiť problém podvýživy medzi deťmi, tým, že sa podporujú rovnaké šance medzi mužmi a ženami a tým, že sa podporuje úloha žien, to je hadam vtip. Veď predsa musíme mať odvahu povedať jasne v tejto snemovni, aká je pravda. To sú práve právne normy EÚ, ktoré prispeli do veľkej miere ne- k neetickým praktikám medzi výrobcami potravín. A keď chceme konať proti tomu, je to najväčšia hamba dňa, dnešného dňa, hlad detí. Musíme proti tomu konať, musíme urobiť to, že zmeníme tieto právne normy, ktoré sú škodlivé, ktoré nedokážu zlepšiť zdravotný stav tých, ktorí sú najslabší. Komisár, povedzte, aké konkrétne činy urobíte, aby ste zmenili tie právne úpravy, ktoré by mohli vyriešiť tento problém? Ďakujem mene ALDE, pán Mišel, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Svet zažíva tichú a hroznú krízu celých spoločenstiev v rozvojovom svete. Aby sme riešili túto problematiku, tak musíme pristupovať e, k tomuto fenoménu ekonomické z hľadiska humanitárnej pomoci, aby sme boli koherentní. Je to aj etický problém, ktorý prináša aj vedľajšie ekonomické dôsledky. Všetci predrečníci povedali, že 165 miliónov detí do 5 rokov sú podveživené a prvé dni života sú veľmi dôležité pre rozvoj dieťaťa. Vieme veľmi dobre, aké krízy podvýživy e, postihujú Afriku a Sahel. Ja by som chcel vedieť, ako budeme postupovať, aby sme vykorenili príčiny tohto fenoménu. A nemôžeme teda zabudnúť na sebestačnosť v potravinách. Bol som na vašom e, vystúpení, na vašom e, verejnom vypočutí, pán komisár vo vašom pláne a prístupe by bolo potrebné brať do úvahy potrebu prierezovej politiky a nesústreďovať sa len na podvýživu ako výsledok, ale predovšetkým ako ehm, sa venovať príčinám, napríklad drancovanie e, zeme a pozemkov. Ja vidím, že tento fenomén je v Afrike veľmi e, prítomný a dramatický otázka prístupu k vode, e, výchovy, vzdelávania, ako aj technického transferu, aby sme zlepšili produktivitu a účinnosť e, tejto pôdy v Afrike alebo v rozvojových krajinách je škandalozne, že, je, že umožňujeme špekuláciu s cenami potravín. Otázka úlohy ženy, aj s tým samozrejme súhlasím. Ona zohráva centrálnu úlohu hlavne v Afrike Takže, pán komisár, očakávame od vás dosť široký plán, ktorý pochytí alebo zachytí celú túto problematiku. Ďakujem. A mene GUE pani Sera Rodríguez, nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlad zabíja ľudí a milióny deti trpia na svete e, pod výživou, ale takéto deti sú aj v Európe. Napríklad v mojej krajine, v Galícii, viacej ako 20 detí žijú pod prahom chudoby. Dnes v Španielsku 60 e, detí je viacej, ktoré sú ohrozené e, chudobou a vylúčením. Vzhľadom na túto situáciu, alebo výsledkom sú, je, táto situácia je výsledkom ekonomických politík, politík EÚ, ktorá okráda našich ľudí. Ak tieto politiky nezmeníme, tak nevyriešime problém hladu na juhu. Ak neukončíme s politikami trojky, tak hlad a podvýživa sa bude rozvíjať aj smerom na sever. Pán komisár, radikálne zmente neoliberálne politiky EÚ, ukončite tieto politiky nadnárodných spoločností, ukončite s dohodami o voľnom obchode. Treba konať a prispôsobiť poľnohospodárske politiky. Aj tieto je potrebné zmeniť potravinové a poľnohospodárske politiky majú dať potravinovú e, zvrchovanosť krajinám. Iné opatrenia budú len prázdnymi slovami a budúci rok budeme znovu na tomto mieste len spomínať počet ľudí, ktorí sú podvyživení alebo umierajú od hladu. Ďakujem. Za zelených pani Hojbuch. 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Dnes to budeme hlasovať o veľmi významnej správe, pretože je hanbou, že ešte stále milióny detí na svete trpia hladom a každý niekoľko minút dieťa zomrie v dôsledku hladu. Veľmi ma teší. Chcem sa poďakovať pani Mikaven za to, že v tejto správe nehovoríme len o podvýžive, ale aj o nedostatočnej výžive, pretože nestačí len to, aby deti dostávali dostatočný počet kalórií, na to, aby mali zdravý rast a aby boli dostatočne vyvinuté primerane veku, musia mať vyváženú e, strávu plnú vitamínov, stopových prvkov e, napríklad a tak ďalej. Mm, toto dosiahneme e, však nie tým, že budeme naďalej podporovať iba bežné monokultúry. Tie totiž bránia diverzifikácii, eh, tým, že by sa pestovali rôznorodé druhy zeleniny a taktiež eh, chýba produkcia dôležitých mikroživín. Chcem vyzvať všetkých príslušných aktérov, aby eh, dodržal odporúčania spravodajcov pre výživu, tak aby biologické plodspodárstvo sa využívalo v väčšej miere a aby ľudia využívali právo sami seba uživiť toto sa musí tiež zúrazňovať v boji proti e, chudobe, musíme podporovať malorolníkov, musíme im poskytovať pomoc, pretože oni majú potenciál e, využívať také systémy, ktoré sú ekologické a ktoré sú efektívne. Oni majú potenciál produkovať potraviny s e, férovou formou, taktiež majú potenciál budovať aj hospodárstvo, pretože s produkciou súvisí potom aj spracovanie, potom preprava a predaj v obchodoch, teda je tu potenciál aj pre pracovné miesta. A to je už prvý krok dostať sa z chudoby. Avšak bez pôdy nie je možné pestovať potraviny. A to znamená, že tradičné eh, práva majiteľov pôd sa musia chrániť, eh, že eh, prístup pre miestne obyvateľstvo, najmä miestne ženy, je potrebné zabezpečiť a tu nesmie byť víťazom ten, ktorý má viac peňazí. Musí byť víťazom miestny obyvateľ a musíme eh, okamžite zastaviť eh, ďalšie zaberanie pôdy. Ďalej investície do polnospodárstva sú eh, absolútne dôležité. Sú dôležité v rozvojových krajinách na to, aby sa bojovalo proti chudobe a proti hladu, ale nie akákoľvek forma investícií do plnospodárstva je pozitívna. Ak súkromní investori napokon úplne um, oberú miestne obyvateľstvo vlastných zdrojov na to, aby produkovali potraviny a pritom si e, sami sebe pripisujú obrovské marže e, na medzinárodných trhoch, tak e, z tohto sa nenaje žiadne dieťa. Obchodné dohody musia aj toto v budúcnosti zohľadňovať. Taktiež sa musia tomuto prispôsobiť. Tieto krajiny inak totiž budú naďalej závislé od medzinárodných eh, surovinových trhov a taktiež od pohyblivých cien eh, za suroviny. Budú závislé od eh, špekulácií s potravinami a taktiež sa na burzách bude rozhodovať o tom, či napokon dieťa ostane hladné, alebo či bude síte, keď pôjde spať. To je nemorálne, musíme preto proti tomu bojovať. Chudoba a hlad sa môžu poraziť dostatočnou podporou hospodárov priamo na mieste a toto je jediný spôsob pre tieto krajiny, ako im zabezpečiť výživovú samostatnosť. Taktiež musíme zabezpečiť dostatočnú ekologizáciu polospodárských systémov, aby sa dokázali prispôsobiť klimatickým zmenám, pretože práve tieto krajiny sú najviac postihnuté klimatickými zmenami a toto e, sú obidva elementy, e, ktoré sa môžu využiť v boji proti hladu a chudobe. Ďakujeme pekne. V mene EFDD pán Bašír, nech sa páči jedna minúta. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, poslanci, pamätám sa, že v roku 2005 1995 Bob Geldov zorganizoval pomoc pre Etiópiu. Rečník je prerušený. Ctený. No. Mali by ste sa postaviť, aby sme vás videli? Mali by ste hovoriť uh, postojačky. Mám znovu začať? Če Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, komisia, pamätám sa, že pred 30 rokmi 1985 Bob Geldof a ostatní organizovali pomoc pre, Etiópi, pre Etiópiu, pretože tam bol hladomor. A teraz máme v Etiópii nový hladomor, pretože je tu vojna, ktorá chce získať, e, ktorej strany chcú získať kontrolu nad riekou Nil. Na rozdiel od demokratickej Etiópie, egyptský vojenský Predstaviteľia vo susediacich krajinách spôsobujú problémy, pokúšajú sa znovu nastoliť koloniálne zákony a právo vlády nad riekou Nil. Toto nie je trvalo udržateľné. Myslím si, že Etibo, Etiópia, ktorá má právo na 80 vôd Nílu, môže mať prístup k Nílu nielen pre výrobu elektrickej energie, ale kvôli tomu, že to potrebuje pre poľnohospodárstvo a vodu pre svojich občanov. Podľa mňa práva pre vodu platia pre všetky krajiny v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem. Pán Majer na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, pán predseda. Viac ako 165 miliónov detí do veku 5 um, rokov je podvyživených, 2,6 milióna detí zomiera každý rok na podvýživu uh, na uh, tomto svete. Je to nesmierne smutné a zároveň je to veľká handa pre nás všetkých Podvýživa vedie ku konfliktom, chudobe a sociálnej neistote. E, Milenové ciele OSN e, no, už dosiahli e, mnoho. V roku 90 bola miera podvýživy na úrovni 18,7%, teraz sme na úrovni 11,2%. Dosiahli mnoho, ale napriek tomu je počet podvýživených detí ešte stále na nepriateľnej vysokej úrovni. Hlavným dôvodom hladu je chudoba. Podľa expertov e, veľký význam sa pripisuje vzdelávaniu žien, najmä čo sa týka e, podvyžby matiek, ktorá vedie k umotnosti detí. E, regióny, ktoré sú najviac postihnuté hladom, najviac potrebujú lepšie, efektívnejšie využívanie roz, roz, rozvojových prostriedkov a taktiež koordinácia pomoci na európskej úrovni, na celosvetej úrovni. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Štýr gospodine Dve minúty. Nech sa páči. Pán predseda, komisia napriek e, tomu, čo dosiahli miléniové rozvojové ciele, faktom zostáva, že sú tu milióny ľudí, ktorí každý deň trpia hľadom. Sú tu deti, ktoré sú chronicky podvyživené a nie je ich málo. Technologický pokrok umožnil dopestovať dostatok potravy pre všetkých a napriek tomu ešte stále deti zomierajú, pretože sú hladné alebo trpia podvyživou. Je to škandál. Tak ako povedal pápež, dúfam, že nevypočuli sme si jeho posolstvo a nezabudneme ho na ďalší deň, že nezatlieskame mu iba a nepôjde sa jednoducho ďalej a všetko sa zabudne. Nový rozvojový rámec nám umožňuje žiadať od Európskej únie a od medzinárodnej komunity, aby sa vysporiadali s problémami hladu e, od podstaty. Niektoré z týchto zásadných problémov tu už boli spomenuté. Jeho svetosť e, vyslala posolstvo, ktoré je proti sebeckému správaniu sa ľudí, proti sebeckým politik, ktoré berú do úvahy iba individuálne záujmy. Možno aj toto je jedna z príčin hladu a ako kresťanský demokrat chcem zdôrazniť, že podvýživa detí ukazuje, že dôstojnosť ľudského života nie je chránená a ona predsa musí byť chránená od samého počiatku. A aby sme mohli bojovať s podvýživou, vie sa, že prvé roky prvé mesiace a roky existencie ľudskej bytosti sú najdôležitejšie vrátanie toho, keď ešte žije v matkinom tele dieťa. Vtedy musí byť najlepšie živené. Deti v ranom veku musia mať prístup k potrave, takisto ako neskôr musia mať prístup k vzdelávaniu. V týchto veciach musíme urobiť oveľa viac. Práve preto som rád, že komisia mieni investovať 3,5 miliardy eur na to, aby sa vytvorilo silnejš, silnejší monitorovací systém na úspech týchto programov. Dúfam, že sa tu podporí cieľ parlamentu vykoreniť hlad, aby bol hlad nulový. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, hovorí pán Kazbara. Aj pápež František nám pripomenul, že Európa má špecifickú zodpovednosť v boji proti chudobe a hladu vo svete. Právo na potravinu e, zabezpečme jedine vtedy, keď sa budeme venovať skutočným príčinám. To znamená na politickej a administratívnej úrovni zabezpečiť maximálne koherentnosť medzi vnútornými politikami EÚ záväzok zniženia chudoby a e, robiť také politiky v Európe, ako je e, v poľnohospodárstve, v rybolove, v energetika a tak ďalej. S týmto globálnym prístupom môže Európa zaznamenať zvrat v boji proti e, chudobe a podvýžive detí. Toto uznesenie zdôrazňuje, že Európa nebude môcť viac tolerovať, že v niektorých chudobných krajinách aj za našej podpory sú e, na jednej strane plné nádrže a zásobárne potravín a na druhej strane prázdne žalúdky detí. A to je nepriateľom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Desarnes, ďakujem, pán predsedajúci. Podvýživa detí je skutočne negatívnym fenomenom za, zabíja a spôsobuje nezvratné dôsledky na zdraví u detí Potrebujeme dlhodobo dobrú rozvojovú politiku, všetci to už povedali, otázka vody, vzdelávania, polnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti. Ale ak chceme okamžité výsledky, a chceme zachrániť deti dnes, treba zmeniť paradigmu a umožniť politike rozvoja e, venovať sa e, presnejšie cieľom Vieme, ako sa to dá urobiť. Napríklad sa to urobilo v Saheli humanitárnou pomocou. Milión detí zachránených od roku 2006 50 dolárov ročne stačí eh, pre tieto deti, aby mohli mať lieky, aby sa mohli vzdelávať. Svetová banka tento prístup potvrdila. Opakujem, všetci musíme tu pouvažovať nad tým, aby 11. EFD prijal Eh, za svoj tento prístup. Poučil sa z humanitárnych akcií, aby deti, ktoré dnes vo svete eh, trpia pod výživou, boli zajtra zachránené. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Hazekamp, minúta a pol. Voorzitter, wereldwijd wordt... Er- Pán predseda, na celom svete eh, sa produkuje dostatok potravín, aby sa z toho nakrmili všetci. A pritom Miliarda ľudí ide spať hladných a vrátane 225 miliónov detí. Strana podporu zviera to považuje za nepriateľné. A významnou príčinou hladu a podvýživy e, sú veci, ktoré ešte stále nie sme ochotní uznať, a síce polnospodárstvo a naše spôsoby, ako zabezpečujeme výživu a potraviny. Eh, naše polnospodárske plochy by dokázali nakrmiť 10 miliard ľudí, ak by sme zastavili využívanie úrodných plodín, polnospodárských plodín eh, ako krmiva pre zvieratá a ako biopaliva. A taktiež využívame našu pôdu, úrodnú pôdu, aby sme eh, krbili zvieratá v iných častiach sveta. Potrebujeme dostatočne rozsiahle reformy, a pritom každý rok míňame 363 miliárd eur na polospodárske dotácie polospodárom a zasielame prebytky do rozvojových krajín. Skutočným riešením je niečo úplne jednoduché a lacné. Musíme je zmeniť mesta. Každých 5 sekúnd e, umrie dieťa v dôsledku podvýživy niekde na svete a to je 18 ľudí za minútu, v priebehu ktorej ja tu rozprávam. Môžeme s niečo urobiť a musíme. A preto podporujeme návrh, ktorý eh, predkladá spravodajky. Nedomnievame sa, že dotácie v by sa mali zrušiť. Ďakujeme pekne. Teraz eh, na slove pani Hautala. Vážený pán predseda, je mimoriadne dobré, že komisia pripisuje eh, význam a pozornosť nedostatočnej výžive detí ktoré sú vystavené um, jednak nedostatočnej výžive, ale aj nedostatku vitamínov a stopových látok. Vieme, že um, ak dieťa do veku 5 rokov nie je dostatočne kvalitne živené, zastaví sa jeho rast alebo spomalí sa jeho rast podľa odhadov UNICEFu, uh, ktorý veľmi pozorne začal skúmať túto tému. Je situácia naozaj veľmi naliehavá a ako povedal pán komisár, Európska únia môže tiež pôsobiť na zlepšenie tejto situácie aj cez OSN. Ide tu do veľkej miery o to, že sa e, presúva polospodárska e, výroba na monoprodukciu a pritom by bolo mnoho efektívnejšie posúvať sa ekologickejším smerom. To sa dôrazňuje aj v správach OSN. Dáva to totiž možnosť e, mnohostrannej polospodárskej produkcii a to by umožnilo napríklad aj to, že matky by mohli poskytnúť pestrejšiu stravu svojim deťom napríklad v Afrike a to je naozaj kľúčové v boji proti tejto um, chudobe a podvýžive. Taktiež je potrebné upozorniť na otázku, um, ktoré sa vyjadril aj kolega Michel, a síce zaberanie pôdy. Musíme taktiež skúmať to, ako Európska únia vo svojich eh, dohodách o voľnom obchode môže ovplyvniť to, že veľké podniky dostávajú čoraz viac polosvorskej pôdy k dispozícii od vlád týchto rozvojových krajín a to znižuje možnosti malých rolníkov. Bola by som rada, keby sa to podrobne preskúmalo. FAO sa v tejto súvislosti snažilo um, poskytnúť dobrovoľné pokyny a dúfa, že sa z nich postupne stavujú aj záväzné princípy, tak aby chudobní ľudia, teda väčšina ľudí na tejto planéte, naozaj boli zohľadnení, aby e, neboli neustále potlačení veľkými podnikmi. Ďakujeme pekne, pán Korao. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. UNICEF, VTO, Svetová banka a ďalší poukázali, že miera umrtnosti detí sa dostali sa znižili o 47 takže sme e, zachránili 100 miliónov detí v tomto období. V roku 2013 umrelo 6 miliónov detí do 5 rokov. Bohužiaľ, podvýživa je prvou príčinou takýchto úmrtí, hlavne v subsárskej Afrike a v Južnej Ázii. Gratulujem práci e, spravodajkyne vo výboru pre rozvoj, ale musíme ísť ďalej, aby sme mali lepšie výsledky. Vyzývam kolegov, aby podporili náš pozmeňovací návrh, aby sme tiež aj zabezpečili dlhodobý energetický prístup a sieť v týchto krajinách. Každý deň 7 tisíc detí umiera Každú minútu, čo my tu diskutujeme, tak umiera ďalších 12 detí. Ďakujem. Pán Funtulis, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Potravinová e, situácia detí do 5 rokov je veľmi dôležitá pre ich budúci život. Podvýživa je jednou z hlavných dôvodov úmrtnosti detí a môže mať obrovský dopad na ich následný vývoj. Je to aj jedno z kritérií, ktoré používa Medzinárodná zdravotnícká organizácia, aby zanalizovala alebo vyhodnotila, či existuje skutočne spravodlivosť v prístupe k zdravotníctvu. A aj tu vidíme dôsledky politiky škrtov. Napríklad v Grécku či Portugalsku sú deti v škole, ktoré odpadávajú od hladu, ich rodičia sú nezamestnaní a nemôžu dávať jesť svojim deťom. Teda deti chodia hladné do školy. Vidíme, že ľudia napriek tomu pomáhajú v školách aby sa tam mohli rozdávať potraviny takýmto e, rodinám, ale veľmi často to rodiny nepríjmajú, lebo sa hambia. Takže tieto politiky škrtov sme dosiahli to, že situácia zo subsahárskej Afriky sa presunula do Európy. Ďakujem, pán Venta, na dve minúty. Pani predsedajúci, pani komisážu, Svet má problém živnosti. Vážený pán predseda, svet má problémy s hladom a tieto najmä veľmi negatívne ovplyvňujú deti bol tu pokrok v smere k plneniu mileniového rozvojového cieľa, kde sa dokázal 50 do siahol 50-percentný úspech, ale ešte stále je tu pred nami dlhá cesta. Dôvody podvyživy medzi deťmi, najdôležitejší z nich je chudoba. V Ázii a subsahárskej Afrike podľa údajov organizácie UNICEF stovky miliónov detí a tu aj v iných častiach sveta sú ovplyvnené podvyživou. Nemajú dostatočný vývoj, v tomto dôsledku podvyživy, pretože podvyživa zastavuje fyzický vývoj, oslabuje intelekt, možnosť sústrediť sa, a učiť sa. A v dôsledku toho deti nemôžu byť úspešné v budúcnosti a nedostanú sa z krhu chudoby, v ktorom sa narodili. Preto správa o globálnom rámci rozvoja do roku 2015, ktorú sme odhlasovali včera veľkou väčšinou tejto snemovne, je najdôležitejším cieľom. Nie je najdôležitejším cieľom je boj proti chudobe, hladu a podvyžive medzi ľuďmi ako člen výboru DV. Chcem počiarknúť, že rozvojové krajiny musia zintenzívniť svoj rozvoj, aby v budúcnosti boli sebestačné. Nie je možné, odmietať pomoc, najmä v situáciách, ktoré sú naozaj urgentné a kedy hlad ovplyvňuje celé rodiny. Podvýživa je nebezpečná pre tehotné ženy, pretože ovplyvňuje aj vývoj plodu. Deti, ktoré nie sú dobre živené, sú takisto ohrozením budúcich generácií. Dobre živené deti sa vedia učiť, Môžu si zabezpečiť dobrý život pre seba a pre svoje rodiny, ale keď každých 5 sekúnd zomrie dieťa, pretože je hladné, myslím si, že je to niečo, čo môžeme spolu zmeniť. Pani Mici, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážny pán komisár, vážny pán predseda. Pán komisár povedal, že je nepriateľné, aby milióny ľudí umierali od hladu, pričom máme tak veľa potravín na stoloch. Celkom iste všetci súhlasíme s tým, že je to hrozné, musíme to zastaviť. 2 miliardy ľudí na celom svete trpia e, skrytým hladom, milióny detí trpia e, z dôsledku extrémneho hladu, čo vedia sú brti, Musíme si uvedomiť, že je treba si niečo urobiť na celosvetovej úrovni tak, aby deti nielen mali dostatok potravín, ale aby mali aj dostatočne vyváženú strávu a taktiež tehotné ženy, ktoré trpia hladom, Ehm, potom prenašajú tieto dôsledky na e, dieťa, preto sa musíme sústrediť aj na tieto ženy, na ich deti, najmä v e, prvých ehm, tisícich dňoch ich života, keď je ich vývoj kľúčový. E, vzdelávanie v tomto smere naozaj mimoriadne dôležité, pretože im dáva potenciál ďalšieho rozvoja, získania práce a dos, možnosť dostať sa z okruhu chudoby a taktiež to môže zlepšiť sociálnu situáciu, informovanosť o výžive, o potrave by malo byť súčasťou vzdelávania výchovy tak, aby mladé generácie mohli žiť dôstojný život. Takéto investície sú investíciou do budúcna, investícia do ľudí eh, tak, aby si vedeli sami nájsť prácu a uživiť svoju rodinu. Preto sa chcem opýtať komisie, aké chce poskytnúť eh, plány rozvojovým krajinám, aby dokázali nakrýť svoje deti a dostať sa zo začarovaného kruhu chudoby. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Becera e, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne pani McEvan za váš vynikajúce dokument. Hovoriť o podvýžive detí, tak to už nehovoríme len v prípade rozvojových krajín, aj čísla vo veľkých európskych krajinách, ako je Španielsko, e, vyvolávajú skutočne hambe. 3 milióny detí, ktoré nemajú zabezpečenú dostatočnú výživnú, teda prída, počet kalórií denne, aby sa mohli dostatočne vyživovať. Ako budeme schopní pracovať a vyriešiť eh, hladomora hlad v rozvojových krajinách? Či sme schopní eh, súhlasiť s tým alebo prijať to, že aj v našich krajinách sa tento fenomén zjavil. Hovorili ste o poľnohospodárstve, o vode a vzdelaní pre deti, ale pridajme k tomu aj dôstojné zamestnanie a eh, hodnotný život. EÚ musí myslieť na budúcnosť našich detí, ale my musíme konať v súčasnosti. Oni majú svoje práva, ale nie sú schopné o ne žiadať, takže my ich musíme obhajovať. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Diaz Demera, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Áno, neustále tu vyhlasujeme právo na výživu ako morálny záväzok viacej ako 65 miliónov Deti do 5 rokov sú podvyživených a asi 52 miliónov trpia akútnou podvyživou. Je to pred nami naliehová, naliehavá výzva. Musíme rýchlo čeliť tomuto fenoménu. Iniciatíva, o ktorej dnes diskutujeme, je absolútne vhodná. Nezabúdajme, že v útorok na plene sme hlas, odhlasovali širokou väčšinou uznesenie o svetovom rámci e, rozvoja po roku 2015. Náš postoj je jasný. Doslova si myslíme, že potraviny sú základné ľudské právo a teda musíme, sme si stanovili jasný cieľ nulový hlad a chceme dosiahnuť tento cel z roku 2020. Zdôraznili sme, E, že úsilie o vykorenenie podvýživy ako aj skrytého hladu sa tieto sa musia sústrediť na deti a na dojčiace ženy. Oceňujem, že návrh OSN pre nový program rozvoja po roku 2015 jedným z cieľov je ukončiť všetky formy podvýživy do roku 2030 e, so špeciálnym záujmom na deti ale keď chceme dosiahnuť tento cieľ, musíme zmeniť postoj, musíme e, vylepšiť mm, situáciu v týchto krajinách, zásoba, zásobovanie pitnou vodou, lepšia správa prírodných zdrojov, lepšie životné prostredie, vzdelanie, výchov, zdravie pre ženy a pre e, celú ich rodinu. Treba podporiť aj rodinné polnospodárstvo a koherentnosť e, s lokálnymi e, systémami a štruktúrami. Ďakujem. Pán Tarabela, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, komisár, kolegovia. Dovolte mi, aby som zdôraznil, že nespravodlivosť, ktorú prináša detská podvýživa, je tam vnútorná nespravodlivosť, že devčatá sú ešte viacej diskriminované do voku 5 rokov Dievčatá majú trikrát väčšiu šancu trpieť pod výživou ako chlapci. Potom to prináša problémy s rastom a dievčatko oveľa častejšie umierajú e, vzhľadom na kultúrne a náboženské ťažkosti aj v diskriminačných praktikách spôsobujú, že je takáto situácia medzi dievčatami. OSN a mm, ďalšie organizácie. Keby farmárky mali rovnaké prostriedky ako farmári, tak vo svete by zvýšili účinnosť o 20 a 30 Inak povedané, tento pokrok by zabranil tomu, že stovky miliónov ľudí by trpeli hladom. Um, rozdiely medzi mužmi a ženami

Ďakujem. Pán Kaputo. Ďakujem, pán predsedajúci. Podvýživa detí, hlad vo svete, to by mala byť priorita pre EÚ. Komisia musí mm, pripraviť seriózne politiky. Príliš veľa detí nemajú šťastné detstvo. Je to stovky miliónov detí, ktoré trpia pod výživou čo bude ohrozovať ich následný vývoj. V rozvojových krajinách je to dôvod 2,6 miliónov umrtí detí a je to hlavná príčina umrtnosti detí. Teda EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie. Komplexnosť prístupov by vyžadovala vyššie riadenie, kde by e, boli viaceré strektory zdravotníctvo, vzdelávanie, polnohospodárstvo Integrovanými opatreniami by sme mali definitívne vykoreniť túto drámu. EÚ musí spolupracovať s OSN, G20, G8, s, rozvojovými, s rozvíjajúcimi sa krajinami, aby sa podporovali také opatrenia, ktoré nebudú ohrozovať potravinárske e, sektory a aby sa rozvíjalo udržateľným spôsobom um, hospodárstvo, aby zabezpečilo potraviny pre um, domácnosti. Ďakujem. Pani Švika. Hvala vám lepo. Gabriela Mistral. Ďakujem. Gabriela Mistral, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru v povedala, sme vinní za mnohé chyby, ale našou Našim hlavným zločinom je, že sme ponechali na ich vlastný osud deti. Treba urobiť veľa vecí, na ktoré ale môžeme počkať, ale nemôžeme čakať v prípade detí. E, keď sú maličké, tak vtedy sa rozvíjajú ich e, kosti, ich krv a tak ďalej. Nemôžeme čakať E, musíme zasiahnuť dnes. A čo sme doteraz urobili? Všetci sme spolu zodpovední. Európa je zodpovedná. Pán Stylianides, ďakujem vám za vaše úvodné slova. Ste naozaj veľmi e, e, zaviazaní tejto téme a ďakujem, že koordinujete m, mm, túto problematiku. Ja viem, že koordinovať vnútornú a zahraničnú politiku EÚ to je jediný spôsob, ako konať vyrovnanie a účinne zároveň. Tiež si myslím, že je veľmi dobre urobená, alebo je veľmi dobrý zámer urobiť dopadovú štúdiu a je dobre, že miedite s nami spolupracovať. Ďakujem pani McEwen, že venujete tejto téme takú pozornosť a po útorku sme schválili ten rámec rozvoja po roku 2015. Ja si myslím, že to by malo byť konsenzuálne opatrenie a určite e, to môžeme dosiahnuť. Nezabúdajme na návštevu pápeža Františka, ktorý na pôde tohto parlamentu povedal, že nebude ani v Európe, ani vo svete mier, kým sa bude vyhadzovať také množstvo potravín. Nezabúdajme na tieto slova. V každom prípade miléniové rozvojové ciele sa splnili len čiastočne, ale ešte ostáva pred nami dlhá cesta. Nemôžeme ostať s založenými rukami, ale musíme konať. Ďakujem na minúto pani Kabeson Ruiz. Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som uznala úlohu EÚ v rozvojovej pomoci a v boji proti podvýžive detí, ale Hospodárska a potravinová kríza od roku 2008 spôsobila, e, že tieto štatistiky sa zhoršili a ohrozujú plnenie miléniových cieľ. Tie 3,5 miliardy eur od komisie, tak potrebujeme naozaj väčšie úsilie a potrebujeme revidovať naše doterajšie opatrenia a stanoviť plán, kde budú hlavné osy, ktoré si stanovila aj UNICEF viacsektorový plán a tu by som zvoraznila tri veľké ciele. Poprvé, e, program prvých tisíc dní detí, ktoré sú kritické pre rozvoj dieťaťa do budúcnosti. Ehm, potom podpora poľnohospodárstva a tiež podpora úlohy a postavenia ženy v prerozdelení zdrojov. Je uznané, že keď žena rozdeľuje zdroje v rodine a kontroluje rozpočet, robí sa to oveľa lepšie. Preto je potrebné, aby ženy boli vlastníkmi pozemkova a aby sa mohli starať o svoje deti. Ďakujem. A teraz pán Estera Sferagut. Pani Esteras Sferagut, ďakujem, pán predsedajúci. 3,1 miliard umrtí detí v rozvojových krajinách podvyživa je hlavným faktorom umrtnosti detí do 5 rokov. Boj proti detskej podvýžive je naďalej jedným z hlavných cieľov miléniových rozvojových cieľov pre rok 2015, keď chodím, hovoríme o podvýžive detí, hovoríme o potravinovej bezpečnosti, o chudobe, ale aj o nezdravých životných podmienkách a o prístupe k zdravotníctve a tak ďalej. 805 miliónov e, ľudí vo svete nemá dostatok potravín, aby mohli viesť zdravý život. Väčšina e, z nich v Afrike, v subsárskej Afrike a v Ázie. Jedna devetina ľudí vo svete je v takejto situácii a um, niekoľko miliónov detí v školskom veku idú do školy a sú hladné. A je rozhodujúce, tých prvých tisíc dní v živote dieťaťa je veľmi dôležitých, aby sa mohlo rozvíjať preto je skutočne najkritickejšie a najdôležitejšie e, sa e, sústrediť na toto obdobie. EÚ urobilo obrovské úsilie v rozvojovej pomoci, ale musíme urobiť ešte viacej, aby sme vyriešili tento problém inovatívnym prístupom, ale aj dlhodobým financovaním aby sme mohli hovoriť o disponibilite potravín, aby boli prístupné a aby vychádzali z potrieb skutočný, e, skutočných potrieb detí. Áno, hovorilo sa aj o vzdelávaní, ale musíme hovoriť aj o rovnakých príležitostiach. Poľnohospodárky, keby mali rovnaké práva a príležitosti a rovnaký prístup k službám ako muži, tak veľká časť týchto žien a detí by neboli v takejto situácii. Preto e, vyzývam komisiu a komisára, aby pracovali týmto smerom. Potrebujeme hlavne politickú vôľu, vôľu investovať do týchto oblastí. Ďakujem, pán Rodríguez. Rada by som hovorila o probléme podvýživy, o rozvojových cieľoch, ale aj o hlade ale nezabúdajme na e, deti v EÚ, ktoré trpia hladom, hlavne v tých krajinách, kde zasiahla trojka. Je to hlad, ktorý spôsobila nezamestnanosť, bankroty. V mojej krajine, v Portugalsku, sú školy, ktoré uh, garantujú deťom jedno teplé jedlo denne a otvárajú týmto deťom e, školy aj sobotu a nedelu, aby tieto deti mohli jesť. Prečo? pretože v krajine, kde je vysoká miera nezamestnanosti, e, rodičia nemajú dosť peňazí na to, aby mohli nakúpiť potraviny pre svoje deti. Uprostred krízy asi 29 portugalských detí v roku 2009 boli na prahu chudoby a 35 tisíc detí v mojej krajine trpí hladom. Teda v Európe je hlad, v Grécku, v Portugalsku, v Írsku, v Španielsku. Čo mieni s týmto robiť Európska komisia s hladom na území EÚ? Ďakujem, pán Hajs. Micro, please. Poprosím zapnúť si mikrofón. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem tu privítať toto uznesenie. Chcem zablahoželať pani McEwen za odvedenú prácu. Treba uznať, že sme naozaj badali napredovanie v oblasti boja proti mm, podvýžive už po niekoľkých rokov a v budúcom roku 2015 e, tento je dôležitý nielen kvôli miléniovým rozvojovým cieľom, ale kvôli tomu, že sa tu presmeruje sústredenie sa Európskej únie na rozvoj je potrebné e, nastaviť si správne priority aj v komisii, aj v parlamente a treba zabezpečiť, aby sa napredovalo. Mnohí predrečníci už povedali, pán predseda, že každý deň zomrie 22 tisíc detí na podvýživu. 90 týchto úmrtí sú v Ázii a Afrike. Každý, každá jedna smrť e, nemusela byť, dalo sa jej zabrániť. A myslím si, že treba zabezpečiť, aby vznikla politická vôľa, ktorá môže vyriešiť túto smutnú, tento smutný fakt raz a navždy. Kolegyne, kolegovia, podporte, prosím, poľnohospodárov v rozvojovom svete, aby mali tie správne nástroje, technológiu, aby mali podporu. Hovoríme tu aj o potrebe zlepšiť dietu, zlepšiť výživu, aby existovalo trvalo udržateľná dodavateľská reťaz potravín. Treba bojovať proti diskriminácii voči ženám, najmä v rozvojovom svete a takisto za správnu pozíciu žien e, v domácnosti aj v, vo vzdelávacích e, inštitúciách, kde ženy musia zaujať ten správny postoj. Takisto je to súvislosť s prístupom k vode. Musíme si vytvoriť plán, aby prvých tisíc dní života dieťaťa, prvé dva roky života dieťaťa, ktoré sú zásadné, pri boji s podvyživou, aby toto dieťa dostalo výživu. Kolisanie cien potravín je ďalšia vec, s ktorou sa treba vysporiadať a aj keď sme tu veľa práce urobili, ešte treba urobiť ďalšiu. Treba spolupracovať s partnermi po celom svete, takže sa dostaneme na tejto ceste ešte ďalej. Ďakujem, pán predseda. Teraz ma... budeme mať spontánnu rozpravu, tzv. catch the eye. A žiadostí o slovo. V spontánnej rozprave som zaregistroval. Všetci sa môžete zúčastniť rozpravy za predpokladu, že každý sa pridrží svojho stanoveného času maximálne jedna minúta podľa rokovacieho poriadku. Vtedy každý dostane slovo. Pán Glesos, Glesos je prvým, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Čo sa týka podvýživy, a v súvislosti s deťmi. To je naozaj veľmi smutný fakt. Uznávame, že taká vec existuje, že podvýživa detí existuje, ovplyvňuje ich. Každý, kto dnes hovoril, povedal niečo, s čím môžem súhlasiť, ale povedať fakty, vymenovať fakty nestačí. Naozaj treba sa dostať k zásadným koreňom problému, prečo existuje podvýživa, prečo ovplyvňuje deti takýmto spôsobom. Systém, ktorý pozera v prvom rade na zisk a peniaze, spôsobuje podvýživu. Kapitalistický prístup na celom svete G20 a vojna, ktorá sa vedie voči populácii v jednotlivých krajinách tak, že peniaze sa presmerujú na armádu a nie, nie sú použité pre ľudí. Toto spôsobuje podvyživu detí. Včera pápež povedal, že treba e, rozputať kampaň proti obchodovaniu so zbraniami, pretože ak by sme nemali toľko zbraní, ak by sme vedeli lepšie presmerovať naše politiky, tak iste by sme mali všetky peniaze, ktoré potrebujeme a všetky potraviny, ktoré potrebujeme na nakrmenie celosvetovej populácie. Treba ísť týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem. Pani Gál, nech sa páči. E, ďakujem pekne. E, Každodenne umiera deti 25 tisíc e, detí v dôsledku podvýživy a viac ako 100 tisíc ľudí je nedostatočne živených. Nedávno prebehla konferencia v Ríme a tam sa schválilo niekoľko opatrení na zlepšenie kvality výživy a boja proti podvýživy ako podpredseda skupiny OSN pre e, otázku výživy. Maďarsko zohrávalo v tejto súvislosti veľmi kľúčovú úlohu. Do roku 2025 by sa počet e, podvyživených alebo hľadujúcich detí e, znížiť o 40 To znamená, že sú s tým spojené konkrétne úlohy aj pre nás všetkých, aj pre Európsku komisiu. Chcem upozorniť, že tu v Európskej únii už existujú dobré a pozitívne iniciatívy na boj proti hladu a podvýžive. Mali by sme tieto iniciatívy brať na vedomie napríklad maďarský program e, zdravej a bohatej strávy pre mladých. E, takéto dobré postupy by sa mohli šíriť potom ďalej a to by nám všetkým pomohlo aj v rámci EU e mimo EU. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Čan, ďakujem. V dnešnej rozprave sme si už vypočuli mnoho čísel, ja ešte pridám ďalšie, a síce nula. Nemali by sme hovoriť o 40 alebo 30 znižovania hľadu, mali by sme mať jeden jediný cieľ a síce počet hľadujúcich detí by sa mal znižiť na nulu, pretože ak je nám všetkým tak veľmi leží na srdci, aby všetky deti boli dobre živené, aby išli spať. to tak Európska um, komisia má za úlohu znížiť počet hľadujúcich detí, hľadujúcich detí na nulu. V Maďarsku u nás musí každé e, druhé novonarodené dieťa čeliť e, vyhliadkám, že bude hľadovať. Nemali by sme poskytovať rady všetkým ostatným a pritom ani riešiť naše vlastné problémy. Ďakujeme pekne. Pán Pahor. Spoštovaný gospod komisár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, je pravda, že táto rozprava je veľmi dôležitá a rád by som hovoril o deťoch v utečeneckých táboroch. Tiež je pravda, že príčiny, prečo eh, sú ľudia v týchto táboroch, tak sú rôzne ale ja si myslím, že medzinárodné spoločenstvo musí konať pri riešení problémov v týchto utečeneckých táboroch. Životné podmienky týchto ľudí sa zhoršujú a ja by som rád urobil jednu výzvu, aby Európska únia len neopakovala stále to, čo hovorí, že teda vyjadruje polutovanie nad e, podmienkami týchto ľudí. My musíme túto situáciu koordinovať na medzinárodnej úrovni a institujú analyzovať, aká je situácia v týchto krajinách, kde sa zažívajú rôzne humanitárne katastrofy, aby sme im čo najlepšie pomohli týmto deťom, kým nebude neskoro, aby neboli traumatizované po celý zvyšok života. Ďakujem, pán Mariáš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podvýživa detí exponenciálne narastá rovnako ako chudoba vo svete. Vďaka Merkelovej politike škrtov sa dostala táto chudoba a podvýživa aj na juh Európy. E, pôsobenie trojky spôsobila v týchto krajinách zvýšenie chudoby e, vyššie percento e, detí a ľudia ako v minulosti žijú na Prahu chudoby. Podľa UNICEFu viacej ako 400 tisíc detí žijú pod Prahom chudoby. Detská chudoba v roku 2012 bola 48,5 a situácia je naozaj tragická, predovšetkým v rodinách, kde je veľa detí. Prípady e, detí, ktoré odpadávajú v škole, pretože sú hladné, tak sa stávajú každodenne a jediným riešením je, pán komisár, ukončiť memorandum a zvrátiť túto e, situáciu politiky škrtov. Ďakujem. Slovo má Pán Polčák. Pane predsedajúci, ja... Ďakujem, pán predsedajúci. Poukázal by som na to, z čoho vychádza podvýživa detí v rozvojových krajinách. Spomínali sa rôzne príčiny. Jed, jeden z nesporných útokov na deti sú vojnové konflikty a zločinecké skupiny. Aj v Európe dnes nájdeme oblasti podvýživy východ Ukrajiny, kde deti trpia spôsobom v civilizovanej Európe dosiaľ nevydaným a som preto hrdý na to, čo EÚ za 70 rokov mier medzi členskými štátmi a spoluprácu. Podporujem opatrenia, ako ich navrhuje pani spravodajkyňa. Ale keby medzi národmi sveta naozaj zavládol, zavládol mier a spolupráca, by, bol by tento problém menší. EÚ by mala byť príkladom, tak ako to povedal svätý Otec a včera pán Mekvege, držiteľ Sacharovej ceny. Ďakujem. A pán Ferreira. E Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlad a podvýživa detí majú štruktúrálne a konkrétne dôvody. A to je polnohospodársky model, ktorý je sústredený na export a to prináša ochudobňovanie farmárov. Dochádza vlastne k likvidácii rodinného polnohospodárstva a malých fariem. Je to sektor, ktorý zabezpečuje výživu 70 rodín polnohospodárov liberalizačné politiky a dohody voľného obchodu spôsobujú, že ľudia odchádzajú z vidieka, opúšťajú pozemky. Hlad a podvýživa. To je najväčšia ob- obžaloba tohto nespravodlivého systému. Len príklad. Napríklad v tejto tejto rozpráve sa hovorí o podvýžve detí ako o nejakej možnosti donorov, ale my si myslíme, že riešenie tohto problému je našou etickou povinnosťou a morálnou povinnosťou. Pani Jakonsari. Toto uznesenie je dôležité a aj malý krôčik v boji proti podvýžive je významný. Chcem sa opýtať na niečo podobné ako e, poslanec Glekos. Prečo sa toto vlastne deje? Mnoho analýz tu zaznelo tejto problematiky, ale chcel by, chcela by som spomenúť jeden dôvod. Jeden z nepokojujúcich dôvod napríklad v Afrike e, je fenomén zaberania pôdy, e, že bohaté nadnárodné spoločnosti skupujú pôdu od polospodárov, pretože vedia, že zemegula nerastie, ale v hospodárstve potrebujeme čoraz viac eh, plôch a tieto jednotlivé štáty eh, potom vlastne eh, takouto formou rozhodujú veľmi nesprávne o tom, ako sa bude využívať ich pôda. Chcem teda podporiť kolegu v tom, ktorý sa pýtal na to, ako môžeme zmeniť tento fenomén v Afrike. Toto nie je neokolonializmus, to je skutočný kolonializmus. Podľa mňa eh, v politike voči Afrike je veľmi znepokojujúci príklad práve tohto zaberania pôdy. Ďakujeme pekne. A teraz pán komisár Stylianides, mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto veľmi podrobnú rozpravu. Ďakujem za vaše veľmi zaujímavé a podnetné názory, napríklad čo sa týka úlohy žien, e, taktiež úlohy miestnych farmárov, ako aj problematiku spravovania a nakladania s pôdou. Toto sú naozaj zásadné témy e, v tejto súvislosti. Myslím, že urýchlenie iniciatív a záväzok bojovať proti podvýžive potvrdzujú, že komisia mala pravdu v tom, keď zaradila výživu medzi e, svoje e, rozvojové ciele. Členské štáty EÚ preukázali e, veľmi jasný záujem o akčný plán komisie pre výživu a talianské predsedníctvo práve vypracúva závery rady, čo zvýši e, záväzok a snahu zlepšiť koordináciu na úrovni členských štátov a opäť potvrdí vedúcu úlohu Európskej únie v tejto oblasti. Minulý týždeň medzinárodná konferencia o výžive jasne ukázala, že cieľom viac ako 170 zástupcov štátov je odstrániť podvýživu a taktiež došlo k schváleniu eh, rímskeho vyhlásenia o podvýživu. V tomto kontexte chcem oceniť návrh uznesenia Európskeho parlamentu o výžive z iniciatívy pani McEwen predsedničky Výboru pre rozvoj. Dúfam, že týmto našim spoločným úsilím sa nám podarí začleniť eh, do dejín eh, podvýživu raz a navždy a že tým prispiejeme aj k udržateľnému rozvoju. Chcem sa ešte raz poďakovať za túto podrobnú rozpravu o tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto uzatváram našu rozpravu. Dostali sme jeden návrh uznesenia a hlasovanie prebehne o 12. hodine dnes. Ďalej nasleduje rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Máme k dispozícii maximálne 60